aj teraz ľudí, ktorí prichádzajú od nás z juhu, aj e, od východu, musí mať naozaj zodpovednú politiku. Nielen politiku vychádzajúcu z nejakých e, e, emócií, aj keď ide teda o emócie spojené s humanitárnym nešťastným. Ďakujem, vážení kolegovia. Keďže sme naozaj vo veľkom časovom sklze, musím povedať, že to je posledná modrá kartička, ktorú som povolil, pretože nemáme čas predlžovať diskusiu. Boli sme informovaní, že predseda e, delegácie e, Marockého e, parlamentu je prítomný tu na plene a sleduje našu prácu. Týmto vítame jeho delegáciu a veríme, že jeho návšteva bude zaujímavá a plodná. Vítajte a sme radi, že ste tu s nami v Štrasburgu.